Prichádza pán predsedajúci. Dobré ráno, vážené dámy a páni, milé kolegyne a kolegovia. Utváram naše dnešné zasadanie. Prvý bodom dnešného zasadania je správa Bach o systéme náhrad a pomoci s testujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov. Takže poprosím pána spravodajcu pana Bacha, aby sa ujal slova.